Komisia predlží toto znamenie v polovici oktobra a vaša správa, pán Gorenc, bude užitočná v tejto súvislosti. Also... Ďakujem, pani komisárka. Chcem sa poďakovať aj nášmu spravodajcovi, pánovi Gorencovi. A ďalší bod na programe je správa pána Franciska Sosa Wagnera a to je priority energetickej infraštruktúry pre rok 2020 a neskôr. Pán Sosa Wagner, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V prvom rade by som poďakoval teňovým spravodajcom za ich plodnú spoluprácu pri príprave tejto správy a to isté platí aj pre ostatných kolegov z výborov a z tohto parlamentu. Pred 60 rokmi sa vytvorilo Európske spoločenstvo uhlia a ocele a nič lepšie na, ako táto príležitosť, keď diskutujeme o prioritách energetickej infraštruktúry v EÚ. Dnes EÚ jasne zadefinovala ciele svojej politiky, spoločný európsky vnútorný trh, podnecovanie obnoviteľných energií ako spôsob boja proti klimatickým zmenám, bezpečnosť dodávok a diverzifikácia zdrojov. V Lisabonskej zmluve je jedna hlava venovaná energii číslo 21 a tam sú tieto ciele, ktoré som práve spomenul, zadefinované. Okrem toho aj podpora prepojenia energetických sieť. Takže cieľom našej správy je na to, aby sme um, nastavili energetické infraštruktúry, ktoré podľa Európskej komisie už sú nemoderné a nedobre prepojené. Dochádza k obrovskému nárastu tvorby elektrickej energie, ale z veterných zdrojov alebo veterných parkov a máme obrovský potenciál obnoviteľných energií na juhu Európy a severe Afriky. Je aj problém <clears throat> s uskladňovaním elektrickej energie. Potrebujeme dobíjať nové elektrické vozidlá a mnoho ďalších to nevyriešime dnes, ak nevytvoríme nové sieťa, nové prepojenia tak vo vnútri EÚ, ako aj s tretimi krajinami. Ide teda o to, aby sme v budúcnosti rozhodne postúpili vpred a vytvorili potrebné infraštruktúry. Potrebujeme vytvoriť kritéria, ktoré umožnia vybrať skutočne projekty, ktoré budú európskeho záujmu, aby sme odstránili energetické ostrovy, aby sme zabezpečili realizáciu týchto projektov v rozumnom termíne, aby sme vytvorili také vzorce, ktoré odstránia určité konflikty pri udelovaní licencií v členských štátoch, aby sme zabezpečili financovanie, ktoré pritiahne súkromné investícia a nebude ohrozovať verejnú pomoc, keď bude potrebná. Energetická účinnosť a šetrenie a inteligentné siete to sú ústredné ingrediendy alebo zložky mojej správy. Rozhodol som, alebo som toho názoru, že ak znížime dopyt, tak samozrejme znížime aj závislosť od dovozu a teda bude to mať pozitívny vplyv na infraštruktúry. Chcel som sa venovať predovšetkým problematike licencií a povolení pri realizácii potrebných veľkých eh, verejných diel lebo vieme, že tieto postupy e, trvajú strašne dlho a to preto, že <clears throat> obyvateľstvo sa často stavia proti výstavbe takýchto infraštruktúr. Na to, aby sme zabranili takýmto problémom, je potrebné včasné a dobré informovanie obyvateľstva. Máme ambiciózne ciele a na to je potrebné aby sme ich všetci podporili. A na to je potrebné, aby firmy v tomto sektore, ktoré žiadajú stabilný regulačný rámec, a to je najlepší spôsob na financovanie ich úsilia. Až doteraz energetická politika EÚ tak za hranicami ako v rámci EÚ nemala definitívne európsky impuls. My musíme hovoriť jediným hlasom, tento hlas musí byť počuteľný a musí sa odrážať od kopule európskej budovy, pretože e, naša energetická zraniteľnosť e, musíme ju prekonať a potrebujeme vybudovať silnú, energeticky silnú Európu, ktorá dôstojne v tomto roku výročia e, bude schopná čeliť tým výzvam. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Sosa Wagner. Like the... Takže vidím, že sa viacerí hlásia. Pán Karinč začne. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs visi... Ďakujem za slovo. Každý sa eh, ocitneme pred voľbou, eh, keď kupujeme šampón, keď kupujeme televízny prístroj, keď e, si vyberáme telefónneho operátora, ako spotrebitelia máme na výber mm, hľadať tú najlepšiu cenu za, naj, za najvyššiu kvalitu. Tak funguje konkurencia. Ale na energetických trhoch v EÚ často nemáme na výber. Napríklad pri kúpe elektrickej energie alebo plynu z čoho to vyplýva? E, absentuje e, interkonektivita a infraštruktúra, ktorá by vytvárala skutočný energetický trh pre spotrebiteľov. Európsky parlament e, jednoznačne trvá na tom, aby spotrebitelia EÚ mali na výber nielen pri kúpe šampónu alebo mydla, ale aj pri kúpe elektrickej energie. A treba mať možnosť voľby a najvýhodnejšiu cenu. Pán Alberš. Eh, Ďakujem. Modernizácia a inovácia v týchto energetických infraštruktúrach, tak potrebujeme na to, aby sme mali inteligentný, udržateľný rozvoj pre splnenie cieľov e, stratégie 2020 a všetci musia prispieť k tomuto úsilie. A preto musíme podnecovať e, rozvoj infraštruktúr, musíme ich vylepšiť, ich prepojenie, venovať sa aj projektom na zabráneniu rizik, napríklad e, projektom na Azorských ostrovoch, na podporu obnoviteľných energií musíme podporovať takéto priority aj pri realizácii, aj pri hodnotení takýchto projektov. Vzhľadom na súčasnú hospodárskú krízu potrebujeme taký integrujúci a inovatívny prístup, aby sme brali do úvahy všetky hospodárske, sociálne aj environmentálne aspekty

nikdy dostatočne e, nezvýrazníme význam energetického trhu, pretože je potrebná tá prioritná politika pre stratégiu 2020 a pre, pre uspokojivú politiku, tak potrebujeme investície do takých krajín, ktoré sú zraniteľné ale keď dochádza ku kompletnej liberalizácii na týchto trhoch, tak sa vytvára ešte väčšia nerovnosť, ešte viace, viacej chudoby, aj tej energetickej. A preto je potrebné prijať e, potrebné opatrenia. Potrebujeme verejnú politiku a tu treba uchovať, aby sme zabezpečili prístup pre všetkých e, k energii a to e, rovnakým spôsobom. Treba uchovať silný verejný sektor, ktorý umožní tým regiónom alebo krajinám, ktoré majú ťažkosti, aby mali zabezpečené dodávky energii a aby všetci mali prístup k energii. Nemôžeme e, sa dostať do situácie, energetickej chudoby pre milióny rodín, ktoré majú problémy napríklad s kúrením vo svojich bytoch. Pán Kelly, Ďakujem za slovo. Ja chcem pochváliť spravodajcu za túto vynikajúcu správu týkajúce sa e, energetickej infraštruktúry o dianí od dnešného dňa do 2020. Je veľmi dôležitý pojem, ktorý použil európsky záujem. E, toto je pojem, na ktorý treba brať zreteľ. Nie e, národný záujem, ale európsky záujem. O čo skôr zabezpečíme sebestačnosť v oblasti energetiky, o to skôr budeme schopní prispieť aj globálne. Potrebujeme mať celoeurópsku distribučnú sieť, potrebujeme e, mať E, musíme mať lepšie možnosti využiť všetky formy obnoviteľných energií. Tieto si zasluhujú našu pozornosť z hľadiska ďalšieho rozvoja. Ak máme fosílne zdroje v Európe, využíme ich. E, nespoliehajme sa na fosílne paliva z iných režimov a o čo viac budeme využívať európske zdroje, o to viac budeme chápať ten slogan Jeden hlas, jedna Európa. Ďakujem pekne.

Komisia rozhodne víta eh, iniciatívnu správu ohľadom priorít energetickej infraštruktúry v roku 2020 a eh, následne. Toto je jedno z našich hlavných priorít. Ďakujeme spravodajcovi a tieňovým spravodajcovi za ich zanietenosť a spoluprácu. Energetické siete sú, eh, sú ústrednou témou. Bez inteligentných sietí a inteligentných distribučných sietí určite nesplníme naše ciele strategie stratégie Európa 2020. Energetický systém musí prejsť veľkou transformáciou a to prinesie obrovské výzvy, ale aj príležitosti v oblasti výroby, prepravy, distribúcie aj spotreby energie a temer akýkoľvek scenár do budúcnosti e, bude musieť rátať aj s tou otázkou energetiky. A Európska e, rada vo februári potvrdila, že je potrebná solidarita medzi členskými štátmi v oblasti energetickej infraštruktúry. Treba eh, mať alternatívne eh, teda, eh, trasy energetické toto všetko treba rozvinúť. Nová energetická e, politika EÚ je nevyhnutná z hľadiska ďalšieho plánovania rozvoja sietí. E, preto tento iniciatívna správa EP je veľmi dobre načasovaná, významná. V novembri 2010 komisia e, schválila oznámenie, ktoré prezentovalo víziu komisie z hľadiska energetickej infraštruktúry. Ja to trošku pripomeniem. Potrebujeme e, siete, ktoré prepoja se oblasť Severného mora a veternú energiu, ktorá je tam smerom do strednej Európy. Musíme diverzifikovať naše energetické zdroje plynu a ropy. Potrebujeme e, zhustiť interkonektivitu medzi severom a juhom. Takisto musíme zvýšiť flexibilitu e, dodávania dodávok plynu musíme e, plne integrovať e, pobaltské energetické siete do európskej siete, aby sme predišli e, existencii takýchto energetických ostravov. Musíme e, e, viac previazať e, juhovýchod Európy s zvyškom Európy. Musíme sa zamýšľať nad projektami európskeho zájmu. Musíme zvážiť všetky okolnosti pri poskytovanie licencií, plánovanie. Preto naše nadchádzajúci legislatívny návrh ohľadom energetickej infraštruktúry bude kľúčový. Je tu aj sociálny element. A potom je tu element financovania. Okolo 200 miliard eur bude potrebných v najbližších rokoch, aby sme zrealizovali naše plány. Ako viete, minulý týždeň komisia schválila náš návrh ohľadom viacročného finančného rámca a 9,1 e, e, miliardy má byť orientované na energetickú infraštruktúru na obdobie 2020 a 2040. Toto potvrdzuje potrebu e, vyhradených európskych e, financií pre e, túto oblasť. Zabezpečíme tým nepretržitú a zabezpečenú dodávku energii. Komisia skutočne e, víta e, iniciatívu Európskeho parlamentu e, v tejto otázke. Komisia si veľmi váži odporúčania, ktoré sú zahrnuté v tej správe, ktoré sme dnes preberali, predovšetkým v súvislosti s prioritizácie projektov energetickej infraštruktúry. Treba zrýchliť udelovanie licencií a treba viac zaangažovať do procesu zainteresované strany a takisto treba zlepšiť reguláciu cezhraničných energetických tokov a finančného zabezpečenia. Toto všetko zohľadníme v procese vypracovania ďalších legislatívnych návrhov e, týkajúce sa nariadenia ohľadom energetickej infraštruktúry. Malo by to byť k dispozícii na jeseň tohto roku. Chceme spolupracovať s Európskym parlamentom na práci na tomto návrhu a rátame s vašou podporou pri vytváraní tých sietí, ktoré potrebuje Európa v horizonte 2020 aj neskôr. Ďakujem pani komisárka, hovorí predsedajúci. Ďakujeme aj spravodajcovi Sosa Wagnerovi. Ďalším bodom na programe je správa pána De Rosa, sociálne služby všeobecného zájmu. Týmto mu dávam slovo.